článku 163. Ďalšie znutie bude zajtra 16. septembra od 9. do 14. a potom od 15. do 23. Na stránke Európskeho parlamentu je expozícii program a týmto odročujem schôdu.